plnia svoje povinnosti v oblasti ľudských práv, medzinárodné povinnosti. Je to teda veľmi jednoduchý spôsob, ako sa pozrieť na to, vlastne, ktoré, ktoré, ktoré mm, dohovory v oblasti ľudských práv tieto krajiny ratifikovali a častokrát to v skutočnosti nestačí, pretože tá implementácia vyzerá častokrát inak. Ale myslím, že máme teraz, teraz naozaj dobrú šancu vylepšiť radmisné e, politiky tak, aby sme e, rešpektovali aj ľudské práva, alebo aby boli rešpektované ľudské práva. Potom je tu nedostatok e, transparentnosti, pokiaľ ide o to, akým spôsobom funguje politika readmisie. Podľa mňa to vyplýva najmä z bilaterálnej implementa- bilaterálnych implementačných protokolov, ktoré naše členské štáty podpisujú a na ktorých sa dohadujú s členskými štátmi. Môže nám komisia vysvetliť, aký je stav týchto protokolov. Sú to verejné dokumenty, sú vlastne spadajú pod komisiu, čo by komisia povedala, ak by e, napríklad tento výbor chcel získať prístup k takýmto implementačným protokolom. Ja si to myslím, že by bolo veľmi dôležité vedieť, čo e, prebieha medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Tiež e, uvedomuje si komisia, že jeden členský štát, napríklad Slovenská republika, bude mať v Kieve 27. apríla tajné stretnutie, pokiaľ ide o podpis, respektíve ratifikáciu misnej pro, e, dohody alebo protokolu z Ukrajinou. Prečo sa pýtam? Chcela by som, aby e, sme boli veľmi pozorní, najmä pokiaľ ide o krajiny ako napríklad Ukrajina, kde nie je dobrý mechanizmus, pokiaľ ide o žiadateľov o azyl, ktorí sú častokrát cieľom e, veľmi, veľmi prísnych represívnych opatrení. Ďakujem pani Rizbek. A e, mon tour de, de remercier monsieur Man... Ďakujem pekne. Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánovi Manservisimu za jeho prezentáciu a za tú trošku zmiešanú bilanciu, ktorú zverejnila komisia. Nechcem teraz opakovať to, čo už tu odznelo z úst predrečníkov. Môžem sa naozaj len pridať k tomu, čo už kolegovia povedali. Teším sa, že teraz po uzavretí viacerých dohôd, 12 už platí, 6 mandátov existuje. Takže vítam, že sa nám teraz podarilo dospieť do fázy hodnotenia. Toto hodnotenie je naozaj potrebné po toľkých rokoch, no ale lepšie neskôr ako nikdy. Máme tu teraz takéto východisko, takýto základ, rámec všetci veľmi dobre poznajú. Ide tu o jednu veľmi zásadnú otázku pre EÚ, ide tu o princípy. Je to naozaj e, veľmi aktuálna situácia, e, hlavne pokiaľ ide o krajiny v južnej Európe, na juhu Európy. K tomu by som potom ešte rada položila krátku otázočku. Pani kolegyňa nám teraz pripomenula, že čiastočne ide aj o také určité očistné akcie, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv a zásad, ktoré sú pre EÚ dôležité. Je tu jedna vec, ktorá tu zatiaľ ešte neodznela, ale myslím, že eh, všetci ju na mysli majú a to, že pokiaľ ide o tieto dohody o readmisii, že od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy sme stále vo výbore opakovali, že je potrebné byť v kontakte s milovanými organizáciami, s medzinárodnými organizáciami, pokiaľ ide o tieto zmiešané readmisné výbory, aby sme naozaj dennodenne kontrolovali, že sa pri tomto postupe dodržiavajú, dodržiavajú ľudské práva. To sa v tejto bilancii aj uvádza. Ešte raz opakujem, že je potrebná spolupráca s nezávislými mimovládnymi organizáciami. Európsky parlament má kontrolnú úlohu a musí ju aj vykonávať pričom pre poslancov je veľmi e, zložité e, byť účastný práce týchto výborov, ale tieto mimovládne organizácie tam zastúpené sú a pravidelné vyhodnocovanie týchto readmisných dohôd je tiež veľmi dobrým nástrojom takejto parlamentnej kontroly. Myslím si, že aj kolegovia to vnímajú tak, že toto je možnosť, ako predchádzať, ako byť informovaný o porušovaní ľudských práv a k nemu dochádza. To sú pre nás veľmi dôležité veci. Teraz k spolupráci s tretimi krajinami. Táto spolupráca čiastočne nie je jednoduchá, je veľmi komplikovaná, možno chvíľami aj sterilná, vzhľadom na to, že existujú takéto bilaterálne dohody. Takže ako je to s tou spoluprácou? Hodnotíte ju ako dostatočne transparentnú? Má komisia k dispozícii dostatočné informácie? Sú tu nejaké spolahlivé údaje, aby vôbec mohla takéto vyhodnotenie realizovať? Aby bolo možné kontrolovať, čo sa deje so životmi tých, ktorí sa v rámci týchto readmisných dohôd vracajú do iných krajín. A potom e, táto doložka o prerušení, tuto je predsa veľmi ťažké, ťažké implementovať, pretože na to, aby sme mohli prerušiť nejakú dohodu, potrebujeme naozaj spolahlivé údaje. Ja si vedem predstaviť situáciu, že by nejaký štát, ktorý porušuje ľudské práva, nebo povedať, aby ste potom vy mohli prerušiť E, využiť túto doložku a aby ste mohli prerušiť e, platnosť tej readmisnej dohody. To sa dá ťažko predpokladať. Takže ako to reálne prebieha? Existuje tu nejaká rozumná rovnováha? Je možnosť preventívne konať v prípade porušovania ľudských práv, ak sa o takýchto vie? A ešte tretia, už naozaj posledná krátka otázka k bilaterálnym dohodám napríklad medzi Líbiou a Talianskom. Takáto existuje medzi Talianskom a Tuniskom rovnako. V južnom stredomorí je takýchto dôvod e, viac. Sú tu nejaké pokroky, pokiaľ ide o readmisné dohody s týmito krajinami? Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Jakolino. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, No Už aj k tomu krásnemu opáleniu z Kanárskych ostrovov. Tieto sú ďaleko od Libie, od Tuniska aj od Egypta. Takže toto opálenie vám iste ešte dlho, dlho vydrží. Dobre, ale teraz k meritu veci. Ja som si s veľkým záujmom vypočul to, čo hovoril pán Manserisi, v júni 2007 sme mali stretnutie, hovorili sme o špecifickej dohode, konkrétne šlo o dohodu medzi Talianskom a Líbiou a ty si sa tedy vyjadrila, ja som s tým plne súhlasil, že tie bilaterálne dohody sú dôležité v prípade, že neexistujú žiadne dohody spoločenstva. Samozrejme, že dohody spoločenstva musia byť týmto individuálnym, bilaterálnym nadradené. A sú tu aj ďalší kolegovia, ktorí boli vtedy prítomní. A my sme sa snažili o to, aby táto dohoda obsahovala aj kapitolu o základných právach. A Dopadlo to, ako to dopadlo. Stimuly sú veľmi dôležité. Doložka o základných právach je mimoriadne dôležitá. Pred niekoľkými týždňami sme aj hlasovali za nový mandát Frontexu a toto všetko je potrebné zohľadniť a Frontex, ako vidíme, je absolútne neschopný Áno, ochota pomôcť existuje, všetci nám chcú pomôcť, ale z očí voči takémuto obrovskému problému mm, skrátka Frontex nepomôže. Má iba 50 zamestnancov a tí ostatní sú vyslaní z členských štátov. A iba tretina členských štátov vlastne vyjadila ochotu, ochotu k takejto solidarite. No ale teraz k mojim otázkam. Áno, samozrejme, že kapitola o ľudských právach je veľmi dôležitá v takýchto readmisných dohodách. A my sme v rade videli, že sú tu veľké rozdiely medzi ochotou, proklamovanou ochotou. Na strane EP sme mali jednomyselnú dohodu o solidarite s Cyprom, Maltou a Talianskom, teda s tými krajinami, ktoré sú najviac vystavené pristahovaleckým tokom a zvyškom členských štátov. No a teraz otázka na teba. Bez týchto bilaterálnych dohôd Taliansko, Libia, Taliansko, Tunisko, tieto teraz už neplatia. Takže čo môžeme my e, ako Európska únia urobiť, aby sme sa postarali o tú readmisiu, o to navrátenie týchto osôb. V opačnom prípade to skončí ako vo Ventimilia, teda bude tam zo pár hospodárskych utečencov, ktorí hovoria po francúzsky, chcú ísť do Francúzska, nemôžu. My tu teraz nechceme nejaké antagonizmy šíriť, absolútne nemáme v záujme nejako podnecovať a škodiť ale opýtam sa na to aj komisárky, ale aj ty si odborník. Ako, ako sa tomuto môžeme v Európe vyhnúť? Tento program readmisie musí naozaj veľmi rýchlo byť implementovaný zo strany Talianska aj s pomocou Európskej únie. Už máme iba 10 minút, hovorí pán predseda. A mám tu stále ešte zoznam pri najmenšom troch poslancov, potom ešte pán Manservi si bude musieť odpovedať a potom príde pani Malmström. Bude hovoriť o výsledku zasadnutia Rady SVV. Takže by som poprosil tých, ktorí sa ešte budú vyjadrovať, aby sa obmedzili na otázky. Pani Boskúr. Ďakujem vám veľmi pekne, pán predseda. Pochopila som vás, budem stručná. Mám vlastne iba dve otázky. Poprvé, dodržiavanie ľudských práv. Áno, sú tu sťažnosti, napríklad v súvislosti s Radimskou dohodou s Pakistanom, pretože viaceré medzinárodné dohody neboli podpísané a vy ste v úvode povedali, doložky o kontrole, ale čo si po tým máme konkrétne predstaviť a ako naozaj zabezpečiť, že to bude všetko dodržiavať. Toto je vec, z e, ktorou sa zaoberáme opakovane. A potom ešte druhá otázka, tá sa týka Turecka. Rokovania boli ukončené a vy sám ste povedali, že áno, sú tu určité stimuly, aby to bolo celé dôveryhodné, ale v prípade Turecka mám podobný pocit. Ide o občanov Turecka, a nie o občanov tretich štátov. Tiež je veľmi zložité viesť nejakým spôsobom dialog o vízach. Vôbec začo takýto dialog? Mohli by sa k tomu prosím vyjadriť? Je to taký určitý vzor prerokovania, ale mne sa to nezdá až také ideálne. Ďakujem, teraz pani Veržia. Áno, ďakujem. Nuž, e, pokúsim sa byť čo možno najstručnejšie, mnohé veci tu už odzneli a súhlasím s nimi. Je tu len jedna vec, na ktorú sa chcem opýtať. Vy ste hovorili o, o tom, tej doložke o prerušení dohody v prípade, že sa ľudské práva dodržiavať nebudú. Takéto doložky sú obsiahnuté vo väčšine dohôd, ale ako vidíme, nič neprinášajú. Príklady tu odzneli, Tunisko, Líbia a vy ste nám tu také zhrnutie poskytnuli, takú bilanciu, ktorá je veľmi negatívna. Tak prečo potom ešte vôbec rokujeme o readmisných dohodách? A ešte otázka k tomu, čo sa deje v krajinách arabského sveta. Ja pochádzam z krajiny, ktorá v prípade spolupráce s inými krajinami, ako napríklad Tunisko, máme tam readmisné dohody, to sa, takéto dohody sa u nás e, považujú za podmienku, aby vôbec dochádzalo k nejakej spolupráci. A toto je podľa mňa škandalózne. Pretože naša vláda napríklad aj iné rokovali priamo s vládou Ben Aliho napríklad. A ako je to ešte s tým urýchleným postupom? Dalo by sa predsa získať nejaké dôveryhodné údaje. A ešte ste hovorili o sankciách, hovorili ste o trestných opatreniach, trestnoprávnych opatreniach. Toto ma veľmi prekvapilo, takže by som k tomu potrebovala viac informácií. Ďakujem, pán Bronz. Ďakujem. No už jedinou možnosťou pre osobu, ktorá sa má vrátiť v rámci radmisnej dohody do krajiny pôvodu a ktorá sa tomu chce vyhnúť, je povedať, že sa s nimi bude zaobchádzať zle, ak sa vrátia domov. Takže moja otázka, um, to sa dá predsa iba očakávať. A potom je potrebné, aby oni predložili nejaký, nejaký dôkaz toho, že toto ich tvrdenie je pravdivé? A ďalšia otázka. Už sa niekto vrátil do krajiny pôvodu v rámci readmisnej dohody, keď je také jednoduché vrátiť, e, teda vyhnúť sa tomu. Takže Možno by sme mohli otočiť dôkazné bremeno a povedať, že ich, nevrátia v prípade, že sa im, e, že sa im podarí naozaj e, preukázať, že e, takéto, takéto zaobchádzanie sa tam neuplatní. Ďakujem pekne, naozaj to bolo veľmi výstižné a stručné. Takže pán Mam Servisi, máte slovo. Môžete odpovedať na všetky tie otázky, ktoré tu odzneli. Bol by som vám vďačný, keby ste veľmi špecificky odpovedali na tie otázky. No už pokúsim sa o to. Ďakujem. Viacero otázok sa týkalo vzťahu medzi readmisnými dohodami EÚ a existujúcimi bilaterálnymi dohodami. V správe, ktorá obsahuje určité odporúčania, Uvidíme, ako to bude prijaté. A v tej správe uvádzame, že často členské štáty preferujú cestu bilaterálnych dohôd z očivoči existujúcim e, readmisným dohodám, ktoré často vznikli aj na žiadosť toho príslušného členského štátu. Takže čo z toho vyplýva? Nejaký radikálny postup, No, readmisné dohody EÚ musia byť dôveryhodné, musí tu byť konzistentnosť na politickej úrovni, teda áno, ak sa to považuje za efektívnejší prístup alebo udržateľnejší prístup, ak budeme mať dohodu EÚ, ak tu nebudú takéto fragmentované bilaterálne dohody. Prečo potom sú tu členské štáty, ktoré volia tú bilaterálnu cestu? Takže vyhodnoťme to. prípade, že neexistujú readmisné dohody EÚ. A to som povedal už pred um, pár mesiacmi, pokiaľ ide o readmisnú dohodu Taliansko-Líbia. Tedy nebola dohoda EÚ, bola tu bilaterálna dohoda, ktorá sa používala naozaj efektívnym spôsobom. Ja som tedy povedala, zopakujem to. Ja som vždy zastal to stanovisko že v konečnom dôsledku by bolo lepšie, keby sme mali aj dohodu EÚ, ktorá by bola taká ďaleko siahlejšia. A že by sme to mali vyrokovať v rámci rámcovej dohody EÚ Líbia. A toto Taliansko, Taliansko podporilo. Pokiaľ ide o Tunisko, tam sú nejaké bilaterálne úpravy. ak budú efektívne, tak to môže byť e, rovnako napomocné, ako bola dohoda Taliansko-Líbia. To bolo by dobré, keby sme v končnom dôsledku mali readmisnú dohodu EÚ, Tunisko. Takže čo spraviť? Určitú takú re, e, inventarizáciu e, toho, aké problémy vznikajú pri readmisii Tunisanov, ktorí ilegálne vstúpia na územie EÚ. Máme tu rôzne závery rady, ehm, rady pre zahraničné veci, e, rady SVV a tak ďalej. Skrátka, tá readmisná dohoda je potrebná. Je potrebná na úrovni EÚ. Zároveň sa snažíme pomôcť tým členským štátom, ktoré readmisiu realizujú, aby to vôbec bolo možné po bilaterálnej osi a tiež e, podporujeme finančne tieto štáty. Máme totiž to readmisný fond. Ďalšia vec, Frontex. Môže zohrávať väčšiu úlohu Pokiaľ ide o readmisiu, jej výkon je v kompetencii členských štátov, takže Frontex môže byť iba takým facilitátorom. Je to taká cestovná agentúra, realizuje čatrové lety a tak ďalej. V úvodzovkách cestovná agentúra. Ale inak je to, inak je tá implementácia v rukách členských štátov, pokiaľ ide o cestovné doklady. V prípade každej readmisnej dohody EÚ sa uvádza, že v prípade, že krajina pôvodu nevydá cestovné doklady, tak to urobí EÚ tak, aby sa mohla readmisia príslušnej osoby uskutočniť. A komisia napomáha pri vydávaní takýchto cestovných dokladov. Otázka ľudských práv. To sa tu opakovane objavilo. No už z implementácie existujúcich dohôd sme sa ponaučili v tom zmysle, že musíme byť špecifickejší v tejto otázke. Spolahlivé informácie. Informácií máme veľa od zastupcov občianskej spoločnosti, od medzinárodných organizácií. Máme informácie eh, od našich delegácií alebo delegácií členských štátov. Takže informácií máme veľa, len si musíme vytvoriť určitý monitorovací mechanizmus, potom tá doložka o prerušení je dobrý nástroj a potom určité stimuly, ako v prípade Pakistánu. Tam presne chceme riešiť otázku e, ľudských práv navratených osôb. A chceme to samozrejme náležite financovať, teda aby v krajinách, kam sa vracajú ľudia v rámci readmisie, boli dodržiavané ľudské práva. Takže táto správa je nielen kritická, ale aj poukazuje na niektoré možnosti riešenia tohto problému. Pretože je jasné, že readmisia E, skatka musí riešiť podmienky, do akých sa, do akých sa vracajú tieto osoby. Nerad by som Teraz e, bol, keby ste si zamieniali zjednodušený postup e, s postupom, kde dochádza nevyhnutne k porušovaniu ľudských práv. Napríklad výcvik e, pohraničných hliadok bol nedostatočný. My sme k tomu vydali taký manuál na zlepšenie výcviku, ale prosím, nezamienite si tieto dve veci. K tým protokolom bilaterálnym. Ide o dohody, o nejakom tajnom protokole. My nemáme informácie, ak je to tajné, tak o tom ani nemôžeme vedieť. Ja aspoň o tom nič neviem. To po prvé. Po druhé, protokoly, ktoré sa príjmajú pri implementácii dohôd EÚ. Tieto protokoly, o nich sa hovorí v spoločnom výbore Ide o medzinárodnú dohodu medzi príslušným členským štátom a tretiou krajinou, čiže ak vy chcete mať prístup k tomu, tak prosím, obrate sa na členský štát, ktorého sa to týka. Môžete sa obrátiť aj na nás. Ak nám to oznámili, tak pôjdeme podľa postupu, ktorými sa riadi výmena dokumentov, obeh dokumentov. Ale my, pokiaľ vieme, tak tieto, tieto protokoly e, sa týkajú určitých e, detajlov, napríklad toho prechodu, kde má dôjsť e, k readmisii a tak ďalej, ale ak sú tu nejaké tajné veci, to nám nikto neoznámi, takže my o tom nevieme. Teraz k úlohe občianskej spoločnosti. Toto je jedno z našich odporúčaní, kde sa uvádza, že pri implementácii týchto výborov E, týchto readmisií, že je potrebné zapojiť aj občianskú spoločnosť, aj medzinárodné organizácie, aby sme získali informácie a aby sme takto uľahčili implementáciu týchto dohôd. Takže áno, touto cestou sa chceme vydať. Pani komisárka už tu je. Ona sa k tomu ešte môže vyjadriť. Rád by som to len uzavrel tým, že poviem, že ide o prvú správu. Je to prvá správa na požiadavku štokholmského programu. Začali sme s tým pred pár rokmi, ešte sme to nevyhodnocovali, takže teraz sme to robí poprvýkrát. Áno, musíme z toho určité závery, závery vyvodiť rámec pre dohody o spolupráci, spolupráca pre mobilitu a tak ďalej. Súčasť, toto by malo byť časťou kondicionality, aby to bolo celé spravodlivé, vyvážené. A naša readmisná politika vo všeobecnosti máme smernicu, ktorá v decembri vstúpila do platnosti, takže hodnotíme, hodnotíme vlastne fungovanie celej readmisnej politiky koncom tohto roku, respektíve začiatkom budúceho, vydáme, vydáme eh, správu o tom, ako celkovo funguje readmisia, ktorej, jednou zlož, eh, ktorej zložkou je aj, aj to, o čom tu dnes hovoríme. Takže, eh, pán predseda, tu by som svoje vystúpenie ukončil. Myslím si, že pani komisárka, pánovi Jakolínovi, aj ďalším odpovedala lepšie ako ja, keďže ide o politické otázky. Ďakujeme veľmi pekne, pán Manservisi, ďakujeme vám za vaše snahy hodnotenie aktuálnej situácie takto zhrnúť. A dovidenia teraz. Vítame tu už pani komisárku, ktorá nám porozpráva o ďalšom bode programu. Let's proceed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 So welcome. Thank you. Commissioner. And we go right to it. Of course. Of course. Let's go. Thank you again, dear colleagues. Także opäť pokračujeme w programie. Prosím, aby sála mi venovala pozornosť. Chceme sa poďakovať komisárke Malmström za e, to, že prišla na naše zasadnutie, aby nás informovala o výsledkoch zásady Rady ministrov pre oblasť spravodlivosti, vnútra a bezpečnosti. Chcel by som zároveň konštatovať, že rokovanie za zatvorenými dverami, ktorým sme začali dnešné popoludnie, sa začalo odsudením teroristického útaku zo včerajšieho dňa v Bielorusku, v Minsku. Vyjadrili sme sústrasť všetkým obetiam. Teraz je bod programu, ktorý už nie je za zatvorenými dverami. A na úvod dáme slovo komisárke eh, Cecilie Malmström poinformuje nás o výsledkoch zasadnutia Rady ministrov a potom budeme e, mať e, rozpravu na túto tému. Ďakujem. Dobré popoludne vám všetkým. E, som veľmi rada, že som opäť vo vašom kruhu témer priamo prichádzam z Luxemburgu a to zo zasadnutia ministrov pre oblasť spravodlivosti, bezpečnosti a vnútorných vecí. Mám teda tie najaktuálnejšie správy, s tými začnem a potom prejdem eh, k téme, ktorú ste tu načrtli a potom budem k dispozícii na zodpovedenie vašich otázok. Na včerajšom zasadnutí Rady ministrov sme hovorili o migračnej situácii eh, v, v južnej zóne Stredomoria. Ja som napísala list eh, prezidentovi parlamentu, takisto aj informovala som e, e, predsedu Rady ministrov. E, v tom liste som opísala opatrenia, ktoré sme podnikli, aby sme sa nejako popasovali s tými veľkými migračnými tokmi E, využívame sily Frontexu. Uviedla som, e, čo nás vedie k požiadavke navýšenie finančných prostriedkov a potom načetla som aj možné riešenie e, pre tých ľudí, ktorí sa nachádzajú v Tunisku, Libii, takisto v Egypte a ako naložiť s tými, ktorí sa objavujú na hraniciach EÚ. V tom liste sa nachádza aj e, krátke zhrnutie mojich ciest e, do Tunisu a do Egypta, ako sme tam uviedli do života e, programy ochrany a ako sme sa popasovali s otázkou migračnej mobility. Myslím, že mnohí z vás sa zúčastnili rozpravy na túto tému e, počas e, štrásburskej plenárky. Na rade ministrov sme hovorili o potrebe solidarity v rámci EÚ, o potrebe posilniť Frontex. Rada ministrov schválila závery rady a teší ma to, že návrh komisie e, týkajúci sa nielen konkrétneho stanoviska v v záveroch rady, ale že aj návrh komisie týkajúci sa tzv. malckého projektu bol schválený radou ministrov. Viac ako tisíc ľudí sa vylodilo na brehoch Malty. Je to drobný štát, ktorý má veľmi obmedzené kapacity a rozhodli sme sa v koordinácii s komisiou rozbehnúť tento malcký projekt viaceré členské štáty sa ponúkli, že príjmu e, niektorých týchto e, migrantov, ktorí dorazili do, na Maltu. E, Nemecko ponúklo 100 miest a aj ďalšie členské štáty urobili ponoku. Hovorili sme na Rade ministrov aj o potrebe reštrukturalizovať Frontex a verím, že sa nám podarí Eh, dotiahnuť novelu eh, nariadenia týkajúce sa Frontexu. Eh, takisto sme sa dohodli, že 12. mája bude mimoriadne zasadnutie Rady ministrov SVV. Budeme sa koncentrovať na situáciu v, na Južného mora alebo hraníc EÚ v Stredozemnom mori a ako viete, Európska rada eh, na eh, svojom samite koncom júna eh, sa bude venovať otázke migrácií. Toto je téma, ktorá bola stanovená ako priorita počas francúzského predsedníctva. V júni na samite chceme preberať aj tzv. azylový balík, migračným otázkam a chceme sa venovať aj problematike integrácie. Eh, k tejto, eh, k tejto téme sa ešte vrátim v ďalšej časti dnešného vystúpenia na vašom výbore. Myslím, že môžeme vyjadriť spokojnosť s, s závermi, ktoré, prijma, ktoré prijali ktoré prijali ministri na včerajšom zasadnutí. Moja kolegyňa komisárka Gergieva eh, hovorila o tom, čo robia jej právomníci, pracovníci v súčasnej dobe v Egypte a na Tunisie, Tunise a tým ilustrovala činnosť komisie e, v týchto lokalitách. Mali sme e, pomerne rozsiahlu diskusiu po obenejšej prestávke ohľadom PNR. Komisia predložila vo februári svoj návrh ohľadom PNR. Vychádzalo sa z návrhu z roku 2007, ktorý bol aktualizovaný aj vďaka pripomienkam, e, ktoré e, dostala komisia e, zo strany EP. V porovnaní s návrhom z roku 2007 je, už je vymedzený rozsah pôsobnosti, ide o lety z a do EÚ, je tam prísnejšia formulácia opatrení týkajúce sa ochrany osobných údajov, takisto sa hovorí o anonymizácii eh, údajov, ktoré sa nachádzajú v databáze, čiže po jednom mesiaci sa dáta stávajú anonymnými. Toto samozrejme vyvolalo rozsiahlu diskusiu, tomu predchádzala diskusia vo viacerých pracovných skupinách rady. Eh, väčšina členských štátov sa včera vyjadrila eh, v tom zmysla, že aj PNR dáta ohľadom vnútroeurópskych letov by mali byť e, podchytené. No, e, prvá alternatíva bola e, pridržať sa do trajšieho návrhu komisie, po druhé bolo venovať pozornosť len určitým letom v rámci EÚ, v rámci vybraných liniek a e, potom to boli všetky e, vnútroeurópske lety a potom to bolo rozšírenie pôvodne zúženého e, zoznamu letov. To znamená rozhodnutie, ktoré sa napokon prijalo sa týkalo e, doplnenia niekoľkých vnútroeurópskych letov so zameraním sa na vytipované trasy, aj keď pomerná otvorenosť bola vyjadrená smerom k zahrnutiu všetkých vnútroeurópskych letov. E, dospeli sme k záveru, že ešte je priskoro e, sa venovať alternatíve všetkých vnútroeurópskych letov. Z našej strany sme navrhli komisii, aby sme najprv začali s obmedzeným počtom vnútroeurópskych letov, ktoré nám pomôžu zozbierať skúsenosti. A samozrejme, toto ide ruka v ruke aj s nákladovým faktorom. A v podstate v USA e, e, zaujali obdobné stanovisko, keď začali s týmto systémom. E, Ehm, disku, rozprudilo toto živú diskusiu. Radi si vypočujeme aj názory Európskeho parlamentu na túto tému. Zrejme ste ešte nemali priestor na to, aby ste to prežuli, pretože vlastne bolo to schválené včera. Dnes máte prvú príležitosť, aby ste sa k tomu vyjadrili. Ako obyčajne sme sa venovali eh, správe o aktuálnom stave SIS a BIS. Týchto dvoch systémov viem, že pán Kvelia e, e, sa obzvlášť zaujímal o túto vec. Môžem vás len ubezpečiť, že všetko sa vyvíja podľa predpokladov a členské štáty budú pripravené ísť, prejsť na živú prevádzku tak e, veci budú už hotové. Predbežne sa o tom uvažuje v oktobri 2011. SIS 2 E, e, sa vyvíja v zmysle plánu, e, nedošlo k žiadnym výkyvom v jeho rozpočte v porovnaní s tým, čo bolo schválené v oktobri minulého roku. Sú to sú tu však dve rizika. Poprvé je to dostatočná pripravenosť všetkých členských štát a po druhé ide o spolahlivosť testovacieho prostredia SIS-1 práve v kontexte migrácie na SIS-2. V súčasnej dobe veľmi čulo komunikujeme s expertami na úrovni členských štátov ohľadom tejto veci. Ďalej sme venovali pozornosť IT agentúre. Zdá sa, že sa blížime k dohode. Komisia má určité výhrady, ale e, tendencia je pozitívna. Verím, že na ďalšom trialógu sa to dotiahne Viem, že váš spravodajca má voči tomu určité výhrady. E, Najmä je požiadavka maximálnej e, transparentnosti a flexibility predovšetkým vzťah, vo, vzťahu, vo vzťahoch Francúzska a, Francúzska a Litvy. E, Cez obec sme hovorili o uplatňovaní prímskej dohody ako viete, je tu termín, myslím, že je to 26. august 2011. Viaceré členské štáty nesplnia tento termín, ale tá diskusia eh, nás upozornila na aktuálne otázky. Eh, vieme, že sme teraz vo fáze technickej podpory členských štátov. Aj komisie ešte má nejaké finančné zdroje na eh, pomoc členským štátom, aby bola dosiahnutá žiadoca úroveň operatívnych zásahov. Takisto sme diskutovali o téme, o, o situácii v Grécku. Grécko pokročilo v uplatňovaní akčného plánu a e, bola nám poskytnutá stručná správa o aktuálnom stave veci. Dnes ráno e, komu, e, diskutovali ministri spravodlivosti určite o, o, o tom e, bude hovoriť aj komisárka Reding Redingová. E, začali sme ohľadom smernici týkajúcej sa násiliu voči deťom a potom sme mali dlhú diskusiu týkajúce sa počítačovej kriminality. Diskusie na úrovni Rady ministrov bývajú často veľmi komplexné, pretože stanoviska členských štátov sú veľmi diverzifikované. Bola vyvinutá veľká snaha dopracovať sa ku kompromisom. Bola živá diskusia o výšky, výške trestov, o za, e, priťažujúcich okolnostiach a potom sme hovorili aj o tých prekážkach, úzkých miestach a všetci si uvedomujeme, že tie mm, Hackerské útoky sú veľkým problémom. Komisia bola vystavená hackerskému útoku pred dvoma týždňami. Švedský parlament včera a aj vy neustále počujete o tom, ako tu a tam sa objavujú tie hackerské útoky a smernica z roku 2005 už neobstojí vzhľadom na e, technologický pokrok, ktorý medzičasom nastal. A preto je nevyhnutné ju novelizovať, aby sme boli pripravení. Bude aj e, e, konferencia organizovaná maďarským predsedníctvom, bude zajtra v Budapešti Takže e, veci sú v pohybe a hádam sa dopracujeme k nejakej dohode e, pred ukončením maďarského predsedníctva. Pán predsedajúci, mohla by som ešte spomenúť niekoľko ďalších vecí. E, stručne sme Eh, o tom hovorili včera a dlhšie sme hovorili o tom minulý týždeň v Štrásburku. Eh, ide o európsky azylový systém. Aj Rada ministrov prebrala aktuálny stav eh, tejto agendy zostavenie spoločnej azylovej politiky je dnes o to naliehavejšia. Zdá sa, že máme potrebný arzenál, aby sme to zvládli a myslím, že je reálne uvažovať o horizonte 2012 a polské predsedníctvo, to je ďalšie predsedníctvo, si vytýčilo túto oblasť ako prioritu. Je nevyhnutné, aby sme mali primerané nástroje e, umožňujúce dostatočnú ochranu. Je to dôležité nielen pre uchádzačov o azyl, ktorí prichádzajú do Európy, ale aj pre samotné národné systémy a orgány musia sa vedieť e, vysporiadať efektívnym spôsobom, čoraz efektívnejším spôsobom s tými narastujúcimi tokmi migrantov. Ako viete, e, v medzičase e, došlo k viacerým krokom, napríklad schválenie smernice o dlhodobom pobyte. Včera sa to schválilo, potom parlament hlasoval o správe pani Guillaume hlasoval minulý týždeň a mm, pokračujú e, rokovania ohľadom smernice o e, kvalifikácii, o kvalifikačných e, požiadavkách kladených na migrantov. My sme preberali s členskými štátmi o mm, to, kde vidia tie ťažiskové problémy. My chceme navrhnúť pozmenujúce návrhy k tzv. E, postupovej smernici a aj ku tzv. kvalifikačnej smernici. Samozrejme, toto bude aj predložené Európskemu parlamentu v júni. Tieto pozmeňujúce návrhy budú predložené e, e, kolegom začiatkom júna a Ďalšia dôležitá téma. E, chceme vypracovať oznámenie ohľadom solidarity v rámci EÚ. Rada ministrov sa včera k tomu vyjadrila aj neskôr v roku. Ešte sa chceme tomu vrátiť. Nie po prvý raz nalieham na všetky zainteresované strany, aby našli riešenie a dotiahli európsky program Eh, vrátenia presídlených osôb. A sú tu potrebné rozhodnutia, je to veľmi naliehavá otázka. Eh, ďalej otázka zákonnej migrácie. Eh, tam sú už rozbehnuté, rozbehnuté legislatívne kroky. Súvisí to aj so stratégiou EÚ v horizonte 2020 je to dôležité nielen pre otázku migráciu, migrácie ako takej, ale zároveň je to otázka, ktorá modeluje imidž EÚ. Z politickej, demografickej aj, e, aj politickej, demografickej aj ekonomickej stránky musíme sa skutočne e, postaviť do správneho svetla a preto e, táto výzva musí byť riešená aj napriek, napriek hlasovaniu v EP v marci. Existujú ešte veľké rozdiely medzi stanoviskom Európskeho parlamentu e, medzi stanoviskom Európskeho parlamentu a radou. A samozrejme snažíme sa tieto rozdielne stanoviska zblížiť. Pracujeme ďalej na smernici ohľadom sezónnej sezónnych pracovníkov a o e, vlastne transferoch pracovníkov. Dôležité je, aby naše kroky neboli reaktívneho e, kroku, ale aby sme boli aj in, iniciatívni. E, mali by sme podporovať integráciu legálnych migrantov. Preto začiatkom mája e, komisia predloží oznámenie ohľadom legálnej migrácie a 24. mája bude oznámenie ohľadom legálnej migrácie a integrácie občanov z tretich štátov. Celý tento súbor dokumentov vám bude predložený. A to je celkovo veľmi dôležité z hľadiska celého balíka, ktorý bude preberať Rada ministrov v júni Koncom tohto roku chceme to e, vlastne zastrešiť e, niekedy v novembri oznámením ohľadom globálneho postoja k migrácie. Tam chceme jednoznačnejšie zadefinovať e, ciele. EÚ je v ďalšej fáze konsolidácie svojho postoja a chceme tým vlastne E, zamerať pozornosť externe a interne na naše ciele. Samozrejme, e, k tejto téme si veľmi rada vypočujem vaše názory a e, vieme, že partnerstvo mobilite, to je vec, ktorý chceme prebrať s Líbiou a Egyptom v nadchádzajúcom období. No a záverom, pán predseda, ohľadom vnútornej bezpečnosti ako viete, závery vítajú eh, akčný plán v oblasti vnútornej bezpečnosti, ktorý predložila komisia. My chceme navrhnúť parlamentu aj rady prvý, prvú ručnú správu ohľadom podniknutých krokov a to eh, koncom tohto roka to budeme predkladať. Toto je zdieľaná agenda, preto eh, ča, očakávame vaše podnety, vaše vstupy, čiže očakávame správu pani Borselino a potom je pa, e, pani Intervelt a pani Alfano, e, ktoré e, vypracovávajú správy týkajúce sa terorizmu a organizovaného zločinu. Ďalej máme ambiciózny súbor priorít ohľadom ochrany och, ohľadom ochrany proti E, kriminalite, e, budeme mať návrh ohľadom boja proti korupcie a takisto aj legislatívu, e, ktorá sa týka možnosti konfiškácie majetku. Antikorupčný balík bude predložený v júni a konfiskačný balík e, e, v októbri, respektíve koncom roka. Budeme tam hovoriť o najosvedčenejších postupoch, osvedčených medotách a samozrejme chceme postupovať tak, aby to bolo v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. Uznesenie z, z maja minulého roku je dobrým východiskom pre ďalšie kroky, ktoré podnikami v rámci antikorupčnej iniciatívy v tohto roku a očakávam, že s vami budeme v tejto otázke už úzko spolupracovať i naďalej. V budúci týždeň komisia má schváliť e, alebo schváliť vyhodnotenie e, týkajúce sa e, týkajúce sa balíka smerníc ohľadom uchovávania dát No a e, z toho vyhodnotenia vzíde určité odporúčanie. Budúci týždeň k tejto téme bude technický briefing. Ako som naznačila, budúci týždeň by to malo byť schválené. A potom je tu program Smart Borders chceme otvoriť diskusiu o prínosoch a, a prekážkách viazaných na tento program. Musíme, musíme zohľadniť požiadavky ochrany, ochrany údajov, takisto musíme zohľadniť technologický pokrok. A potom sú to otázky existujúcich koncepcií, ktoré musia byť zapracované. Teda, pán predsedajúci, tej práce je pred nami nemálo. Tá agenda je nabitá a máme semester e, v e, plný práce a potom aj v ďalších rokoch je veľa práce. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami a som plne k dispozícii na zodpovedenie vašich otázok. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka za prezentáciu. Thank you. It's been quite thorough in view of the time given. Now... Bola to veľmi komplexná prezentácia a teraz máme čas na diskusiu, na rozprávu, ale veľa ľudí sa mi hlási, minimálne 14 poslanci. Takže pustíme sa do toho, ale chcem už e, takto z kraja vás poprosiť, aby ste aby ste neskúšali nejakým spôsobom testovať trpezlivosť našich tlmočníkov, takže poprosím vás, aby ste e, sa snažili venovať najmä tým témam, ktoré pani Malmstrom spomenula, teda aby ste sa naozaj obmedzili iba na tieto témy, témy teda e, zasadnutie Rady SVV. Pán Busutil, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem. Vyjadrím sa e, k, migra- k migrácii a k regiónu Stredozemného mora. Viete, pani komisárka, že vás obdivujem, pokiaľ ide o vašu, od, vaše odhodlanie pracovať na vaše téme, ale to neznamená, že som spokojný s mierou solidarity e, doteraz a budem hovoriť o tom, že vlastne nám chýba solidarita. Dám pár príkladov. E, zvyšuje to napätie v jednotlivých krajinách, zvyšuje to predsudky, medzi obyvateľmi, zvyšuje to napätie aj medzi politickými stranami, pretože ľudia potom hovoria veci, ktoré e, častokrát my si spájame skôr s takými e, veľmi pravicovými stranami. A vytvára to problémy najmä pre tie mainstreamové e, stredové strany. Takisto to zvyšuje napätie medzi jednotlivými krajinami EÚ. Napríklad dnes ráno bola zistená loď 45 e, námorných míl od Malty a 47 námorných míl od Lampedusy. E, talianské orgány zavolali rýchlo Malte a povedali, že e, má Malta zachrániť tú loď, pretože o dve námorné mile tá loď je bližšia práve k Malte, čo je ale hanebné. A hlavne to e, je veľké riziko aj pre ľudské životy. Napríklad len týždeň 250 ľudí takto zomrelo a mm, ako keby sa nič nestalo, pokračujeme. Treba, aby sme boli zodpovední za tie životy, ktoré takýmto spôsobom bohužiaľ vyhasli. A chýba nám tu ten európsky moment. E, to je jeden z dôsledkov nedostatku solidarity. A nedostatok Európy, myslím si, je tragický. Pani komisárka, vy ste zamietli žiadosť, ktorú parlament e, do veľkej miery podporil. Išlo o dočasný ochranný mechanizmus zo smernice 55-2001. E, ja si myslím, že ste tak trošku ako keby schovali e, za, tú, za ten nedostatok väčšiny v rade a ja by som bol radšej, keby komisia bola aktívnejšia, keby navrhla aktívny mechanizmus solidarity. V každom prípade vy ste navrhli aj predlženie pilotného projektu v prípade jednej krajiny, čo je moja krajina z okolností a to ma teší. Bojím sa ale, že ak predlžíte pilotný projekt na jednu krajinu e, a je to dobrovoľný projekt, vlastne do, z istých dôvodov to nefunguje. Poprvé, čísla. Jedna krajina ktorá má 40 miliónov ľudí, obyvateľ povedal, že preberie z Malty 12 ľudí. Ďalšia krajina povedala, že zoberie jednu rodinu. Bude takéto niečo fungovať? Ja mm, som zvedavý, nechám sa presvedčiť, ale pochybujem o tom. Druhý problém, dobrovoľnosť. Samotnou definíciou definície, mm, teda samotnou definíciou dobrovoľnosti je, že vlastne táto povednosť nie je spoločná. Je to vaša zodpovednosť, ale dobre, ja dobrovoľne vám s tým trošku e, pomôžem, ale prepačte, takto solidarita fungovať nemôže. Takisto komisia teraz oznámila oznámenie o takéto solidarite, čo veľmi vítam aj to, čo ste teraz povedali. Teším sa na to oznámenie, ktoré príde neskôr v tomto roku, aj keď e, želal by som si, aby už sme ho tu mali teda, ak to môžem zhrnúť, som hrdý na to, že moja krajina každý deň zachraňuje e, e, lode alebo loďky plné ľudí, ktorí, ktorí možno e, sú, sú vlastne v riziku utopenia sa, ale na Európu už takých hrdý nie som, pretože Európa pre mňa rovná sa solidarita a tej solidarity sme veľa v poslednom čase nevideli. Predseda, ďakujem pekne pán Busutil. Povedali ste to jednoznačne tak dúfam, že ostatní sa takto jednoznačne e, vyjadria a koncízne. Pani Gönc, ďakujem. Ja sa takisto e, vyjadrím, mám nejaké otázky aj pripomienky, pokiaľ ide o situáciu na e, juhu stredozemného regiónu, stredomorského regiónu, pretože to bola tá hlavná téma, aj keď aj to sa témy sú zaujímavé, ale možno nie také urgentné. Podporujem to, čo povedal teraz Simon teda, že keď si prečítame závery rady, tak e, málo solidarity tam nájdeme. Rada si vypočujem viac o ochote krajín zapojiť sa do rozšírenia alebo predlženia tohto pilotného projektu. Takisto zaznelo niečo v tom zmysle, že dodatočné zdroje, financie sú potrebné a z toho vyplýva moja otázka, koľko komisia pripravuje finančných zdrojov respektíve či členské štáty sú ochotné prispieť. Je zjavné, že momentálne tie zdroje nie sú dostatočné. Keď e, čítam závery rady, skôr ide o kontrolu hraníc, ide o spoluprácu, pokiaľ ide o readmisiu, ide o e, nejaké možno spoločné patrolovanie s Tuniskom, ale oveľa menej sa tam hovorí o tých skutočných utečencoch z Líbie a teda z, aký dopad to má na Maltu a teda Lampedusu. Čiže keby ste viac e, mohli povedať práve o tejto e, e, strane problému, nie, nie kontrola, ale skôr utečenci alebo teda žiadatelia o azyl. A potom je tu pripomienka, ktorá hovorí, že komisia pripraví nový návrh, pokiaľ ide o prístup k databáze Eurodac, pokiaľ ide o e, policajné zložky. Viete, že to je kontroverzná vec. E, náš výbor aj parlament e, bol skôr proti tomuto, teda veľmi bol proti tomuto, takže keby ste ten návrh mohli bližšie predstaviť, pretože myslím, že to je niečo, s čím v parlamente nebudeme súhlasiť. Takisto, keby ste mohli viac povedať o tom pozmeňovacom návrhu, ktorý súvisí s Frontexom, povedali ste, že sa o tom rokovalo na rade Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, pani Wikström. Ďakujem. Ja budem vystúpať po švedsky. Chcem sa eh, poďakovať pani komisárka, že ste taká eh, jednoznačná pokiaľ ide o tej stratégie, aj dlhodobé, aj krátkodobé, pokiaľ ide o migráciu, ale najmä čo sa týka dramatickej situácie a teda toho, čo sa momentálne deje v Severnej Afrike. Samozrejme, tie výzvy, ktorým čelíme, ktorým mnohé členské štáty e, čelia, e, je tam proste istá spoločná solidarita, ktorú treba zdieľať v rámci členských e, štátov, ale aj s susednými so susednými krajinami EÚ a to sa bude naďalej testovať. Už teraz to vlastne nejakým spôsobom um, testuje, či tá solidarita tu je a ešte do budúcna tomu bude tak aj viac. Pokiaľ ide o implementáciu smernice 55-2001, o tom sme už uh, hovorili v rámci malých skupín, čiže akým spôsobom to bude spustené, v akých okolnostiach. Vy ste uh, podľa všetkého povedali, že bolo na to príliš skoro, aby sa tento aby sa tento mechanizmus spustil. My s tým súhlasíme. Kontext tej smernice, e, ktorý bol, e, teda keď to vlastne sa to pripravovalo, tá smernica, tak vlastne Juhoslavia vtedy sa rozpadla a videli sme e, tisíce ľudí, ktorí boli naozaj v zúfalej situácii a potrebovali okamžitú pomoc. Ale teraz situácia je iná trochu iná, ale zároveň platí, že členské štáty čelia vážnym problémom. Počúvame Eh, o dobrých eh, príkladoch toho, čo niektoré krajiny robia. Napríklad Nemecko prijalo stovky eh, ľudí. To je veľmi dobrý príklad. Nemecko naozaj je vzorom, je príkladom pre ostatných. Ale ktoré členské štáty e, nasledujú Nemecko? A ako je to s porozumením tým tlakom, ktoré majú niektoré členské štáty, napríklad Taliansko alebo eh, Malta. Možno nejde o eh, absolútne čísla, ale ide o sociálne zloženie eh, alebo demografické zloženie tých ľudí, ktorí tam prichádzajú. Takže my tomu rozumieme, tým tlakom, tým problémom. A ak aj teda táto smernica, ten mechanizmus nie je spustený, Chceli by sme vedieť, e, akú situáciu, akú úroveň si môžeme e, predstaviť, teda čo by sa muselo stať, aby bola tá smernica spustená, aké číslo, aký, aký limit musí byť e, dosiahnutý, aby sa takéto niečo stalo. Nechám niektoré otázky aj na ďalších kolegov, ale chceme sa teda naozaj veľmi venovať tej situácii v stredomorskom regióne. Merci, monsieur président. Ehm, Ďakujem. Rozumiem, že sú kolegovia sklamaní a ja som sklamaná, pretože tieto závery vôbec neodzrkadľujú situáciu. Ja naozaj nevidím, akým spôsobom to reaguje. Na to máme tu e, štatút e, utečencov, E, ľudí, ktorí majú tento štatút v Líbii, 7 alebo 8 tisíc naozaj. A prečo títo ľudia by mali e, e, riskovať svoje životy, ak raz majú štatút utečenca pri teda snahe dostať sa do Európy? Na to žiadne otázky alebo odpovede v tých záveroch nenachádzame. Je to neakceptovateľné, že krajiny ako napríklad Malta alebo Taliansko musia e, same, nikto im nepomôže, e, túto situáciu zvládať. Je to absolútne neakceptovateľné. Je to možno istý taký pingpongový zápas medzi Talianskom a Francúzskom alebo Nemeckom. Je to vec, ktorá zabije vlastne celý európsky projekt, celý zmysel európskeho projektu je vlastne solidarita medzi ľuďmi. Takže naozaj toto je vážny, vážny dôsledok. Mohla by som sa vyjadriť ešte prísnejšie, ešte, ešte tvrdšie, ale v zásade môžeme to uzavrieť takto. Nie sú tu žiadne závery, ktoré by to dobre riešili. Áno, máme možno schopnosť e, e, vojensky zasiahnuť v Líbii, ale nie sme schopní tých ľudí nejakým spôsobom e, privítať alebo aspoň trošku im tú situáciu uľahčiť. Predseda komisie Barozo je dneska, dnes v Tunisku a povedal, že e, alebo hovoril o, o, o, o snahe Tuniska o readmisiu svojich občanov. Povedal, že to je kľúčové pre budúcnosť vzťahov EÚ e a Tuniska. To je pritom absurdné. My musíme jasne povedať, že sme tu na to, aby sme im pomohli e, v ich procese tranzície, prechodu k demokracii. Sú v Tunisku ľudia, ktorí sa snažia pripraviť e, voľby, snažia sa možno prepísať ústavu, majú veľmi veľa úloh a čo chceme po nich my, aby vykonali rad misiu 22 tisíc štátnych príslušníkov a k tomu žiadna dohoda nie, pretože ani nevieme zatiaľ, či už dochádza k masívnemu e, e, vlastne toku migrantov alebo nie. Podľa mňa nie, pretože taký štatút vlastne títo ľudia ani nemajú. Takže to sú závery, ktoré naozaj nie sú v poriadku, sú neakceptovateľné. Ako môžete o takomto niečom rokovať s novou vládou? Migračné toky dobre, E, v poriadku, to je téma, o ktorej môžeme hovoriť, ale takto na nich tlačiť, e, ako komisia tlačí na Tunisko, to je absurdné. To, čo ste spravili vy minulý týždeň, to bolo oveľa, oveľa vyváženejšie, bolo to lepšie. Myslím si, že teraz už naozaj sme, sme, sme, sme zašli priďaleko, treba to povedať našim ministrom, nie je možné, aby sme naďalej takto perverzne sa s Tuniskom zahrávali, pretože to podkopáva celý európsky projekt. Je to neakceptovateľné a treba to zakázať. Ďakujem, pán Borgecio. Grazie, presidente. Ďakujem pekne. Ja prvom rade by som chcel sa e, pridať k kolegom, ktorí e, sa poďakovali e, pani Malmström, že je naozaj odhodlená pracovať na tejto veľmi náročnej téme, venovať sa tejto zložitej situácii, ktorá všetky politické sily naozaj stavia do zložitej situácie. Mnohí politici sa snažili práve tejto téme vyhnúť Niektorí e, poslanci to ani neboli, keď sme tú smernicu 55-2001 prijímali a mnohým ľuďom ani vtedy nevyhovovala, ale proste vidíme, že sú veľké problémy, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Ja som euroskeptik a teda nemyslím si, že toto je nejaký veľmi presvedčivý, presvedčivý argument, ale potrebujeme nejaké riešenie nájsť. Naša krajina pripravila isté návrhy riešenia e, situácie tisíciek e, utečencov. V celom Taliansku ľudia e, hovorili napríklad v regióne Abruca, že by boli ochotní privítať, prijať nejakých utečencov, ale už je situácia trochu iná, keď hovoríme o prijati desiatok tisícov ekonomických migrantov. Stačí sa pozrieť iba na to, akým spôsobom sa títo ľudia správajú. Je veľmi náročné pre policajné zložky, aby vôbec vykonali tý, readmisiu týchto ľudí do Tuniska, pretože na to jednoducho nemajú mm, kapacity. Momentálne vidíme, že niektoré štáty e, sa tvária, ako by sa ich to vôbec netýkalo a dochádza k veľkému nedostatku solidarity, čo myslím si každý vidí, každý vidí, že táto situácia je naozaj mimoriadná. Existujú krajiny, ktoré majú určitú politiku, vykonávajú aj e, dokonca vojenské intervencie v tomto regióne, ale nie sú schopní alebo ochotní implementovať smernicu 55. Chcem treba poprosiť komisiu, aby čo možno najviac tlaku vyvinula na členské štáty tak, aby tie reagovali konzistentným spôsobom, aby držali pokope a aby situáciu vyriešili. Potrebujeme e, rozumný prístup a nestačí e, sa k tomu e, postaviť iba nejako ideologicky a tak ako v jednotlivých krajinách máme zvykom E, áno, e, Malta je malá, malý, malý ostrov, malá krajina, ale v porovnaní s tým ešte Lampedusa je ešte menšia, oveľa menšia a je ťažké pre nás tolerovať takúto humanitárnu situáciu, kde máte všetkých týchto ľudí na malej, povedzme, ak to môžem prirovnať, známke, kde no, na poštovej známke sa nachádza 10 tisíce ľudí, ak to môžem takto metafori, metaforicky e, prirovnať Veľa ľudí sa venuje otázke eh, ľudských práv, ale treba sa pozrieť aj na eh, obchodovanie s ľuďmi, ktoré s tým eh, súvisí. Niektoré talianské televízne stanice dokonca natočili týchto obchodníkov s ľuďmi, ktorí bez väčších problémov sú schopní z tuniského pobrežia fungovať a operovať. Potrebujeme medzinárodnú medzinárodný orgán, ktorý by bol schopný týchto hrozných ľudí nájsť a ktorý by e, sa s nimi dokázal vysporiadať na či už národnej alebo medzinárodnej úrovni. Uh, Pán Borons, ďakujem. Ja tiež e, prispejem. Počuli sme, že viaceré krajiny EÚ boli dotazané, či by niektorých ilegálnych e, e, imigrantov zo Severnej Afriky e, boli ochotní prijať. Ja mám jeden návrh. Namiesto toho, aby sme sa pýtali krajín EÚ, mali by sme sa spýtať severoafrických krajín, z ktorých títo ľudia prišli, či by oni nemali na záujem, na akcepto- <laughs> záujem akceptovať a prijať takýchto ľudí. Ja som vás neprerušilo, tak ma ani vy neprerušujete láskavo. Takže e, týchto by sme sa mali spýtať. Alebo prípadne iných krajín susedných, ktorými tieto krajiny majú e, historické, náboženské aj iné e, prepojenie. Tam by sa asi títo ľudia cítili lepšie ako u nás. Pani Malmström hovorí, že my by sme nemali mať e, nejakú reputáciu ako nejaká pevnosť, do ktorej sa nikto nedostane. S tým môžem súhlasiť. Predseda, dobre, teraz pani komisárka zareaguje, potom bude druhé kolo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že keby sa mal všetko reagovať, tak by to bol naozaj veľmi dlhý prejav kastrovský, takže pokúsim sa zodpovedať čo možno najviac z toho. Eh, pán posvetil, my vyzývame ako komisia už od januára k solidarite, solidarite v EÚ s Talianskom a následne aj s Maltou, ale aj s Líbiou, Tuniskom a Egyptom. 500 tisíc osôb, takmer pol milióna osôb opustilo Líbiu. Väčšina z nich sa vydala do Tuniska, niektorí do Egypta, Alžírska a Čadu. 500 tisíc osôb. 225 tisíc e, osôb e, sa dostalo do čečenských táborov. Viac než 100 tisíc z nich bolo evakuovaných do domovských e, krajín, mnohé členské štáty ako aj iné krajiny USA, Kanada, Norsko, Švajčiarsko pomáhali pri evakuácii týchto osôb do domovských krajín. A musíme v tom naďalej pokračovať, pretože veľká väčšina osôb, ktoré unikajú pred libyským konfliktom, tých skladka nie je možné vrátiť do e, krajiny pôvodu, takže sú takí, ktorí nemajú kam ísť, ktorí sú utečencami e, podľa akéhokoľvek dohovoru, aký si len dokážete predstaviť. UNHCR a tak ďalej. Takže musíme sa o nich postarať. Niektorí možno v Libii, v iných krajinách. Európa musí preziať svoj diel zodpovednosti. Niektoré členské štáty, zo pár z nich, povedalo, že niekoľkých prevezmú a preto by program presídlovania bol taký dôležitý, pretože sa týka 5000 osôb. Toľko ich zhruba je, možno o pár tisíc viac, nevieme koľko ich je v Líbii, ale je to 5 tisíc osôb pre ten program presídlovania. Evakuáciu by odfinancovala komisia a bol by to obrovský preukaz solidarity. Takže súhlasím s vami, veľmi ťažko sa to vysvetľuje, pretože ide o delegované či implementované akty. Solidarita s Talianskom. Taliansko je pod veľkým tlakom Lampedusa je samozrejme malý ostrovček, hoci teraz ľudí presúvajú aj do iných častí Talianska. Komisia rýchlo reagovala pomocou operácie na pomoc e, Taliansku a Malte pri záchrane e, životov. Máme zdroje, ktoré sme poskytli evakuácia osôb z Lampedusy e, do iných častí Talianska. Pri tej tiež napomáhame a povedali sme, že aj pri repatriácii Tunisanov pomôžeme, pretože nakoniec sa budú musieť vrátiť. Dúfam, že to bude dobrovoľný návrat e, do Tuniska. Takže my e, chceme pomôcť e, aj regiónu v Tunisku, ktorého sa to najviac týka. Je tam obrovská nezamestnanosť to obchodu medzi Líbiou a Tuniskom, a taktiež e, cestovný ruch e, poklesol. E, takže treba týmto ľuďom dať perspektívu. V Tunisku musíme im pomôcť obnoviť ich krajinu. Pani Flotr povedala, že oni teraz stávajú demokraciu a to by sme mali podporiť. Solidarita z očí voči Malte. Je to návrh komisie predložiť maltský projekt. Urobili sme to preto, aby sme preukázali skutočnú solidaritu. Začali sme dobrovoľnou solidaritou. O 24 hodín sme zmobilizovali asi 200 osôb, ktoré je možné previesť do iných členských štátov. A boli tu aj iné štáty, ktoré prislúbili, že uh, sa komisii ozvú a teda, že toto číslo bude ešte vyššie. Ja mm, vás prosím, e, tieto informácie e, dajte vašim štátom. Sú tu také, ktoré neprevzali ani jednu osobu e, z Turinska, z Malty, od, ni- od nikiaľ. A potom mechanizmus dočasnej ochrany. Ten sa dá aktivovať iba s podporou kvalifikovanej väčšiny členských štátov. Komisia môže vyzvať takéto väčšine, ale to nám nepomôže. Uh, Musíme mať na pamäti, pani Bikström to tuším povedala, že to vzniklo po Kosove. 100 tisíce osôb za krátky čas prišli do Európy. A vo všetkej úcte ja viem, že Malta je pod veľkým tlakom, rovnako ako Lampedusa. Čoraz viac ľudí žiada o azyl na Malte. Ale rok e, ale 2500, to je to maximum. Áno, je to veľa, ak tisíc z nich je na Malte, ale v porovnaní s Kosovom je to nič. Takže ak aktivizujeme tento nástroj teraz, čo robíme, ak sa ten uh, ten prílev utečencov ešte zmasívni pristahovalcov. Côte d'Ivoire, eh, Jemen, eh, situácia je napätá v rôznych krajinách. V Libii to ešte vôbec nie je vyriešené, takže si ponechajme tu v úvodzovkách jadrovú zbraň, kým eh, tá situácia sa ešte nezhorší. Všetky členské štáty budú sa musieť zapojiť do tohto mechanizmu, budú sa musieť v rámci mechanizmu UNHCR vyjadriť, koľko osôb sú schopné prijať ale ako ich tomu prinútiť, aby prezali tých ľudí. Takže áno, kapacity musia, svoju schopnosť musia oznámiť. V prípade migrantov, ktorí pochádzajú z konfliktných zón, nie je možné ich vrátiť. 22-24 tisíc eh, imigrantov z Tuniska podľa dohovoru eh, OSN v rámci UNHCR týchto nie je možné vrátiť naspäť. Najskôr je to rok, potom sa to znova prehodnotí. Takže majú eh, taký vlastne biankošek, tak povediať, teda majú možnosť eh, zostať na našom území, požívajúc určité práva. Na to je ale potrebná v rade kvalifikovaná väčšina. A včera k tomu vyzvali iba Malta a Taliansko, žiaden ďalší členský štát. Myslím, že týmto som reagovala na mnohé z vašich otázok. Fond Solidarity. Áno, hľadáme všetky možné zdroje, odkiaľ by sme mohli získať prostriedky. Readmisný fond, eh, fond hraničný. Pán Borgesi spomínal Lampedúzu v rámci štrukturálnych fondov, že tam sú proseky, ktoré sa môžu použiť aby Lampedusa znova eh, mohla byť atraktívnou turistickou destináciou. Nejaké projekty v tomto zmysle sú tu aj iné projekty v rámci susedského programu, takže snažíme sa eh, dať dokopy čo najviac eh, peňazí. Ale uvedomujeme si, že tá situácia, hm, neskrývajú sa tu nikde žiadne milióny. Evakuácia osôb z Tuniska je veľmi nákladná. UNHCR už teda vlastne oznámilo, že na tú repatriáciu bude treba veľa um, prostriedkov, potom obchodovanie s ľuďmi. Toto je naozaj veľmi výnosný eh, biznis. 1500 eh, eur asi stojí ten cestovný lístok v úvodzovkách. Eh, mnohé tie plavidlá sú vo veľmi zlom stave, nikdy, niektorým sa nepodarí ani vôbec dostať na pobrežie Európy, takže je to naozaj veľmi veľké riziko, ktoré oni na seba berú. A toto je jedna z e, vecí, o ktorej som hovorila so zastupcami Tuniska. E, máme tu nejaké siete, ktoré sme už odhalili takýchto, e, takýchto prevádzačov, ale teda toto je jedna, jedna z tém, ktorou sa zaoberáme. Frontex Konkrétne e, návrhy sme neprediskutovali, len sme sa dohodli, že každý urobí, čo bude v jeho silách, aby sme dosiahli dohodu do spravodajcom a parlamentom a že sa budeme snažiť prekonať tie názorové rozdiely, aby sme dospeli k dohode, pretože aj rada k tomu vyzvala. Pokiaľ ide o Eurodac, komisia nenavrhovala, aby sa aspekt tento aspekt e, do toho zakomponoval, požiadali o to členské štáty a musíme to vnímať v širšom aspekte balíčka. A mnohí v parlamente tiež nie sú tým nadšení, ale sú tu aj takí, ktorí sú za nejaký taký núdzový mechanizmus v rámci, v rámci Dublinu. Takže vnímajme to ako taký balíček. Uvidíme, či sa nám to podarí upraviť kompromisom. Snaď som reagovala na väčšinu tých otázok. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ten list vôbec nebol krátky a neustále sa predlžuje zoznam rečníkov, ale teraz by som ho už uzavrel. Prosím, už nezdvíhajte ruky. Takže druhé kolo, dúfam posledné a potom pani komisárka odpovie. Pán Jakolino ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som položil otázku už pánovi Manservisimu a teraz ju kľudne zopakujem aj vám. Položím vám ju teda ešte raz. Aj teda na pozadí tých informácií, ktoré ste nám pred chvíľou sprostredkovali. Zatiaľ, čo my tu hovoríme, prichádzajú ďalšie a ďalšie lode, tie trasy sa menia. Najskôr to smerovalo na Lampedúzu, teraz na Maltu. A či už sú to hospodárski alebo skutoční utečenci, teraz uh, útočia v úvodzovkách na Vigatu, na Sicílii, Takže táto téma je naozaj stále veľmi aktuálna. Ja som vypočul z toho, čo ste povedali, že v parlamente existuje solidarita. V Štrásburgu ste to hovorili 4. ale je tu veľká priepasť medzi tým, čo proklamuje jednomyselne parlament a tým, čo by sme mohli nazvať egoizmom, opravne aj nazvať egoizmom členských štátov. Bilaterálne dohody už neexistujú, neexistujú ani žiadne dohody EÚ, pokiaľ ide o readmisiu. V najbližších týždňoch um, máme určitý uh, plán uh, migrácie a plán solidarity v rámci spoločenstva. Mňa by ale zaujímalo, o čo konkrétne ide. To ma naozaj veľmi zaujíma. Po pár mesiacoch diskusí a ja si uvedomujem, že ste naozaj veľmi úprimná osoba. Sa vás pýtam, aké, aké merateľné konkrétne opatrenia boli uplatnené, aké opatrenia Barozová komisia uplatnila. Hovorili ste, že Barozo navštívil Tunisko. Takže čo sa doteraz udialo? My sme prijali uznesenie vo štvrtok minulého týždňa o prepracovaní susedských eh, vzťahov s krajinami Stredomoria. A tam sme sprístupnili ďalšie prostriedky krajinám, ktoré sú vystavené veľkému migračnému toku. Áno, ďalšie hliadky môžeme, môžeme eh, zaviesť, ale teraz je naozaj potrebné, aby sme pomohli tým krajinám pri readmisii do krajín pôvodu. A ešte jedna vec, pani Malmström. Keby som ja bol komisár, keby sa mi splnil tento životný sen, bol by som komisárom pre migráciu a vy by ste, e, Cecília, boli znova poslankyňou, by ste boli výborná poslankyňa, či sa stali komisárkou a keby, keby e, tí utečenci e, neprúdili do Talianska, ale do Švedska. Predstavte si takúto situáciu. A ja si predstavujem, že by som urobil niečo veľmi konkrétne. Vy sa tiež snažíte prieť určité opatrenia, ale chýbajú tie konkrétne riešenia, chýbajú tie konkrétne odpovede, pretože solidarita momentálne skrátka neexistuje. Komisia má mandát parlamentu, ale stretáva sa s egoizmom členských štátov. To nie je ako to, čo sme si predstavili pod Európou pred 60 rokmi. Neviem, či to vnímate rovnako ako ja a mnohí z mojich kolegov som presvedčený o tom, že naša najbližšia schôdza už snáď prinesie niečo konkrétnejšie. Pani Komisárka musí o 6. odísť, pretože má iné povinnosti. Áno, je evidentné, že celá táto otázka e, je nekonečná. Nemôžeme to celé v diskusii uchopiť kompletne. Takže na zozname ešte mám ďalších rečníkov a tých chcem poprosiť, aby naozaj nekomentovali, ale aby kládli otázky, aby pani komisárka mohla na to potom reagovať pani Jiménez Beseril. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka, že ste prišli. Už ste veľa vecí vysvetlili, ale pokiaľ ide o tú situáciu v Stredom mori, tak myslím, že komisia je celkom presvedčivá vo svojej reakcii. ale osobne, a myslím to pozitívne, e, vy ste ako keby taký Don Quixote, ktorý bojuje proti veterným mlynom. Ja viem, že sa o tom už hovorí celé mesiace, ale vyzerá to, že ten, ten problém je čoraz väčší. Neustupuje. Ostatní poslanci už, uh, už sú otravení z toho, že sa stále hovorí o uh, sa stále hovorí o Taliansku, ale je to krajina, ktorá dala ľudí ako napríklad Gasperi a a ako by to vyzeralo, keby odišli oni z de facto z Európskej únie. Musím povedať, že talianská verejná mienka má pocit, a my máme podobný pocit, že politika, spoločná migračná politika vlastne neexistuje. Ja s nimi veľa hovorím a nemám im čo na to vlastne odpovedať. Ja som poslankyňa a neviem, čo im na to mám odpovedať. Každý deň chodím na takéto stretnutia a stále neviem, čo im mám povedať, lebo nie som presvedčený o tom, že takáto migračná spoločná politika naozaj existuje. Možno, že je to pro, e, problém komunikácie s našimi občanmi alebo občanmi v Taliansku. Všetko e, teda je takéto takéto zložité, ale vy, že to vychádzate relatívne najlepšie, aj iní to o vás hovoria. E, Francúzsko hovorí, treba e, reformovať Schengen, e, aj Nemecko v tomto zmysle hovorí, teda možno, že by zase boli na šengenských hraniciach policajti. Takže či, sa, e, či si vymyslíte, že Schengen je nejakým spôsobom, spôsobom ohrozený? Je to naozaj smutné, ako to vyzerá a občania vidia, že nakoniec aj tak o tom rozhodujú členské štáty a my sme vlastne iba tak do počtu. A či teda si myslíte, že na európskej úrovni sme alebo nie sme solidárni. Zasa, že zasa, že vlastne stredozemné more sa nám e, mení na e, na nejaký hrob alebo cintorín Ľudia myslím, my nemôžeme nič spraviť. Ďakujem pekne, no už sme sklamaní zo záverov rady. Nie je to poprvýkrát, členské štáty totiž vôbec nemajú vôľu, nechcú napredovať, chcú zachovať status quo, status quo poznáme. A áno, samozrejme, že záujmy sú odlišné, a tak sa nám nepodarí napredovať. Dobro, v niektorých krajinách sa chystajú voľby, sú to aj veľké krajiny a téma imigrácie nie je veľmi obľúbená v predvolebnom boji a často sa teda vlastne aj instrumentalizuje. Takže konkrétna otázka. Ako to pôjde ďalej? My prejavujeme dobrú vôľu, chceme spoločnú imigračnú politiku, aby sme sa vymanili z tých sektoriálnych politík. Takže ako, ako takúto spoločnú migračnú politiku dosiahneme? A ďalšia vec, zjednocovanie rodín. Môže k tomu komisia niečo povedať? Ja som sa prednedávnom tomu niečo dočítala v, v tlači, vo francúzskej tlači. Pán Alvaro, ďakujem pekne po nemecky, tak aby kolegovia teraz si nasadili sluchadla. No už, ak je na tej situácii niečo dobré, tak je to to, že konečne o migrácii naozaj seriózne diskutujeme. Vidíme, že komisia robí všetko, čo je v jej moci aby naozaj dostala tomu európskemu duchu, európskej myšlienke. Vidíme, že problémom sú členské štáty ale solidarita nefunguje len jednosmerne, ide o obo, obojsmerku. A také krajiny ako napríklad Taliansko, keď trikrát pán Maroni, uh, ste dostali otázku, či chcete pomôcť. Povedali ste nie a potom v rade ste povedali, nechali ste nás na pospas nášmu osudu. Veď takto to predsa nejde. Uh, v takomto prípade nebuďme nejaký veľmi hrdí. Povedzme ako krajina, ak potrebujeme potrebu, že ju potrebujeme. To sa týka všetkých krajín. 40 tisíc osôb sme prijali my ako Nemecko a iba 6 tisíc prijalo Taliansko. Tak predsa nemôžeme postupovať. Takže ak nejaký členský štát má pocit, že tá pomoc, že sa mu nedostáva pomoci, povedať, že e, udelíme dočasné víza a že potom tých ľudí pošleme, posleme naspäť. Toto vedie len k reakciám úplne logickým Francúzska a Nemecka. Teda, že sa znova objavia e, ploty a drôty na hraniciach. My ako liberáli SD e, ani EPP toto nechceme, ale k tým zeleným pani Flotter tu už nie je a musíme uznať, že tí, ktorí prichádzajú z, Nemeck- e, pardon, z Tuniska, potrebujú, potrebujú pomoc, ale nejde o žiadateľov o azyl. Teda požiadať môžu, ale na, na azyl nemajú. Toto musíme takto jasne povedať a musíme im pomôcť, pomôcť im vrátiť sa naspäť do svojej krajiny a podielať sa na jej obnove. Takže ten, e, kto Eh, sa eh, na týchto, na týchto eh, loďkách dostáva do Európy. Toto nie je v skutočnosti človek, ktorý má názor na azyl. Potom Dublin. Ako lepšie rozdeliť tú záťaž? Ako pomôcť tým krajinám, ktoré naozaj majú enormný problém, ako napríklad Malta, maličká krajina, Takže už aj pri podávaní žiadosti o azyl by sme si to mohli rozdeliť. A som veľmi rád, že komisárka Malmström tú núdzovú doložku zatiaľ nevyužila, pretože zatiaľ núdzový stav nenastal, pretože to nie je masová imigrácia. E, tých 450 e, tisíc osôb e, je zatiaľ v Afrike. Tí utečenci, keď začnú prúdiť do Európy, potom to bude núdzová krizová situácia. A pokiaľ ide o PNR, Veľká Británia navrhla, aby sa to robilo v rámci EÚ. Ja viem, že väčšina v rade preto už existuje. Nemýlim sa. Nie je to tak, že komisia je proti tomu. A, teda, že komisia je proti tomu, netreba v takomto prípade jednomyselnosť v rade. Ďakujem. Ďakujem, pán Šogor, na dve minúty, nech sa páči. 10 sekúnd len potrebujem, mám len jednu otázku. Bulharsko, Rumunsko a Schengen. To bola otázka. Ďakujeme. Ďaká pani Boskur. dve minúty. To sa mi páčilo. Dank u wel, voorzitter. Zo kort zal ik het niet maken. Ďakujem vám, pán predseda. No už až taká stručná nebudem, ale mám naozaj konkrétnu otázku. Ide mi o smernicu o zneužívaní detí. Evidentne sa o tom hovorilo, ale vy ste o tom ešte nepovedali, pani komisárka. Takže moja otázka znie preventívny prístup vo prípade osôb, ktoré zneužívali deti, keď prekročia hranicu, e, v prípade, že boli trestané alebo neboli. E, správa Žoli, keď sa o nej hlasovalo, tak tam bola veľká väčšina. že odsúdení, odsúdené osoby by mali byť tiež e, zakomponované tak, aby nemohli za hranicou e, máte prístup k deťom vykonávať činnosť e, s deťmi. Takže podporuje komisia tento preventívny prístup, podporuje to komisia, ja viem, že, e, pardon, rada, ja viem, že Holandsko chce prísť s takýmto návrhom tento týždeň, takže ako to prosím pekne vyzerá. Vielen Dank, Frau äh, Komisárin, für Ihre Ausführungen und äh, auch... Ďakujem za vaše úvodné slovo, ďakujeme aj za úsilie, ktoré ste Eh, ktoré ste eh, vlastne realizovali v súvis- za komisiu, ako by sa mala prejavovať tá solidarita medzi členskými štátmi v prípade učenčencov. Myslím si, že komisia by mala byť flexibilná pri svojich návrhoch. Všetci si uvedomujeme, že potrebujeme eh, veľmi šikovne narábať so stanoviskami členských štátov, ak chceme dosiahnuť dohodu. Ja mám tri otázky k otázke utečencov. E, niečo z toho už odznelo. Nemecko by chcelo zaviesť kontroly na hraniciach, viac menej zrušiť Schengen. E, toto, e, je, toto by mohlo nastať tedy, ak by nastalo zásadné ohrozenie bezpečnosti. Ja sa chcem uistiť o tom, že napriek určitým varovaniam, že Taliansko by vystávalo víza, či by to postačovalo na to, aby sa uviedli do pohybu e, tieto e, núdzové šengenské opatrenia. Druhá otázka. Dnes hovoríme veľa o žiadateľoch o azyl, ale potom máme aj tzv. ekonomických utečencov a e, hovoríme tu relatívne tradičných riešeniach, napríklad readmisia do Tuniska existujú nejaké e, právne mechanizmy, ktoré by umožnili iné riešenia. Napríklad e, neustále sa hovorí o tom, že máme málo odborníkov a predsa existuje veľa tuniských občanov, ktorí sú vysokoškolskými absolventmi. Nemohla byť, by mať Európa cielený program zameraný na mladých e, vysokoškolákov, čo by vlastne umožnilo takýmto ľuďom aspoň krátkodobo zamestnať sa na e, európskom trhu. To by e, vlastne trošku odľahčilo to napätie e, na pracovnom trhu v Tunisku a vzhľadom na to, že to pracovné povolenie by v Európe platilo len kratší čas, tak by sa mohli vrátiť s tým, že by nazbierali skúsenosti na európskom trhu. Skutočne, namiesto toho, aby sme len vytláčali tých ekonomických utečencov späť domov, či by sme sa nemali zamyslieť nad inými riešeniami. Pán Holmajer, um, Eh, úvodom eh, chcem skutočne eh, vyjadriť poďakovania a veľký rešpekt pred jej snahou v tejto nelahkej úlohe. Po druhé, považujem za zmysluplné, aby sme v prípade readmisií do Tuniska realizovali realizovali veci, ale ak hovoríme o navrátení presídlencov, mali by sme skutočne preskúmať tie mechanizmy, o ktorých hovoril predrečnička. Noa. To je teda tá otázka týkajúca sa vrátenia tých presídlincov a sú možné úvahy, ak ide o kvalifikované pracovné sily. No a ešte je tu otázka Lampedúzy. Lampedúza e, patrí k Taliansku. E, vo Švedsku sú väčšie objemy, aj v Nemecku, aj vo Francúzsku sú väčšie objemy e, e, u žiadateľov o azyl, aby to nevyzeralo tak, že Taliansko je vystavené mimoriadnému tlaku. A treba si uvedomiť, že Švedsko a, a Taliansko sa nedajú celkom dobre porovnávať. No a e, treba skutočne e, zvážiť tie číselné údaje. Hovorí sa tu o solidarite. 50 tisíc e, ľudí sa ocitlo v Nemecku. V Nemecku počas pol roku a, a Taliansko sa teda nezachovalo veľmi solidárne v tom prípade. No a ja sa chcem ja si myslím, že treba sa porozprávať s Talianskom, aby, aby nejako rozumne sa k tomu postavili. Myslím si, že existujú určité zásady kvantifikované, ktoré sa musia vzťahovať aj na Talianskom. Ak hovoríme o 8-10 tisícoch utečencoch, nemôžeme hovoriť o masovom prisťahovalectve, ktoré by vyžadovalo nastolenie núdzového stavu vieme, že 2-3 tisíce utečencov, ktorí sa ocitnú na Malte, tak samozrejme, aj keď číslo 2-3 tisíc nie je veľa pre Maltu, je to obrovské eh, číslo. Eh, Malta je skutočne veľmi, veľmi malá krajina a tá má zásad, zásadnejšie problémy vysporiadať sa s týmto problémom a tam je požiadavka na, a apel na solidaritu úplne na mieste. Eh, teraz pán Kočeta. máme e, text uznesenia a máme povinnosť, po, povinnosť plniť uznesenie. E, bolo to uznesenie e, OSN a v podstate sa začalo s bombardovaním v Libii. A ja skutočne poznám Tunisko veľmi dobre, často tam cestujem. Vzhľadom na bombardovanie, ku ktorému došlo 150 tisíc Libičanov, sa ocitlo v Tunisku. A všetko, čo sa udialo v Líbii, prinieslo e, tisícky migrantov do Talianska. Ja sa staviam veľmi kriticky k politike Talianska v tejto agende, ale faktom e, je to, že tá humanitárna situácia v Taliansku je biedna. Tunisko je štát, ktorý sa snaží rozvíjať demokratickú budúcnosť a v Tunisku máme 800 tisíc, temer milión ľudí, ktorí sú tam a majú obrovské problémy. Snamožnejme je vyvíjana nemalá snaha na nastolenie demokratického režimu. Treba si však uvedomiť, že tieto krajiny sa snažia pokročiť, obracia, obracajú sa na nás s, s požiadavkou intervenciu, ale keď sa na nás obratia s požiadavkou prijať utečencov, tak otočíme sa im chrbtom. Tunisko je jediným štátom, ktorý, ktorý zrealizoval revolúciu a pritom je, je to krajina na Prahu EÚ. Pani Alfalo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, pani komisárke. Či sa nám to páči alebo nie, bola to práve ona, ktorá prišla konečne s nejakými návrhmi. Chcem sa vám pekne poďakovať za to, že ste sa dnes dostavili a ozrejmili nám situáciu. Aj keď tá situácia je dnes tristná, to najhoršie ešte len príde z Tuniska. Máme tisíce utečencov, eh, obdobné počty z Líbie a potom e, e, cez Čad z Libie a cez iné krajiny k nám prichádzajú noví a noví utečenci, ocitajú sa na brehoch Európy. Chcela by som sa dotknúť otázky súvisiacej s problémom Francúzska a Talianska, súvisiacej s ich opatreniami E, zamerané na zastavenie týchto migračných tokov. Sú tieto kroky legálne? Kroky, ktoré uplatnili na hraniciach, máme e, také nástroje, aby sme boli schopní aktivovať e, smernicu 55 z roku 2001. Sú také krajiny ako Nemecko, Švédsko, ktoré mm, veľmi vypomohli v minulosti, ale E, nech nás usmernia, ako, ako postupovať v takejto situácii, naliehavej situácii. A asi si musíme pripustiť, že nemáme veľa skúseností s azylantmi, s migráciou a tie nárazové krajiny EÚ potrebujú sa zorientovať. Ak hovoríme o stovkách, tisícoch utečencov e, z Líby alebo cez Líbiu, to by mohlo znamenať e, situáciu kolapsu v EÚ. A ja sa pokúsim byť stručná. Vidím, že o 10 minút udrie 6. hodina. Pani komisárka, chcem sa vám poďakovať za vašu prácu odvedenú v týchto náročných e, časoch. Ako to vyzerá s platnosťou tzv. dočasných povolení, ktoré vydáva Taliansko? E, a ja mám otázku e, stručnú. Ja si myslím, že treba nazvať veci pravým menom Aké argumenty majú členské štáty, keď odmietajú podať pomocnú ruku Taliansku e, e, Malte? E, povedali ste, že Nemecko chce prijať okolo 100 ľudí. A čo ostatní? Viete, nie, niekedy by som chcel, chcela byť takou muchou na stene v zasadačke pri zasadnutí Rade ministrov. Pán Mulder, máte slovo v Európskej únii platí princíp voľného pohybu ľudí. Taliansko vydalo utečencom dočasné víza na obdobie troch mesiacov. Je to schválené, alebo musí to byť schválené komisiou? Niektoré členské štáty ehm, zatvárajú svoje hranice. Je to legálny krok? Podľa komisie tretia otázka čo si myslí komisia o tom, že je ohrozený šingenský systém? Je alebo nie je? No a teraz, pani komisárka, je priestor váš, aby ste zareagovali je zrejme, že tá situácia, pre ktorou dnes stojíme, je veľmi náročná. Hovorím o dnešnej situácii, ale nevieme ani do budúcnosti, ako sa bude vyvíjať situácia v Líbii a v susediacich štátoch. Preto je veľmi ťažké sa pripraviť na potenciálne scenáre, e, ktoré môžu byť rozmanité. Je tu mm, nejaká zvuková interferencia, pardon. Niektorí z tých ľudí pôjdu do susediacich krajín Libie, niektorí utečú do Európe. Neexistujú nejaké e, e, e, rýchle, účinné a jedinečné riešenia, bodaj by boli. Komisia predloží 24. mája návrh opatrení, e, komplexných opatrení, e, návrh týkajúce sa spoločného azylového systému, ktorý vyzíde z nášho spoločného úsilia, potom opatrenia týkajúce sa migrácie, e, migrácie zamerané na nezákonnú migráciu, obchodovanie s ľudskými bytostiami a na druhej strane aj opatrenia súvisiace so zákonnou migráciou ja si myslím, že aj tá otázka legálnej migrácie si zasrhuje našu pozornosť. Treba sa tomu venovať v spolupráci s ďalšími krajinami. Napríklad e, snahou by mohlo byť identifikovať určitú kvalifikáciu, a e, vlastne hľadať pre nich uplatnenie. E, takto to fungovalo v prípade talianská aj francúzska, e, nastali určité problémy a určite toto treba ďalej rozpracovať s Tuniskom. E, treba e, uplatniť kontrolu na našich hraniciach, ale treba sa zamyslieť aj nad integračnými opatreniami. Nasou snahou je zaujať e, e, stanovisko, ktoré by ponúkalo komplexné riešenie. My chceme podať pomocnú ruku Tunisku. Ja nemám e, číselné údaje týkajúce sa toho, aké objemy finančných prostriedkov plánujem poskytnúť Tunisku. Potrebujú pomoc pri voľbách, pri prechode na demokratickú cestu, potrebujú aj pomoc na to, aby sa ich ekonomika postavila na nohy, majú svoje priority, ale zatiaľ žiaľ nie sú konkretizované finančné objamy, ktoré by sme mohli poskytnúť Tunisku a Egyptu. Celé to prebieha v kontexte mobility, či už v súvislosti s azylom, e, e, s migračnou politikou, návratovou politikou a spolupráci, e, otázky spolupráce v oblasti zákonnej migrácie, vydávanie krátkodobých povolení na pobyt. 171 miliónov eur v rámci všeobecného programu Talianska. E, ten objem je k dispozícii na obdobie 2009-2011. E, 171 miliónov je celkový objem. E, väčšinu z nich zatiaľ Taliansko nevyužilo a možno ich vyžudiť na to, aby sa trošku odľahčila tá ťaživá humanitárna situácia, či na ostrove Lampedusa alebo inde, kde sa objavujú migranti Treba sa zamyslieť nad tým, ako efektívne zabezpečiť návratovú politiku e, Tuničanov domov. Malo by to byť nejako rozfázované. Nemyslím si, že šengenský systém by bol v nebezpečenstve, ale ostražitosť je na mieste. Šengenský systém má svoje nedostatky, priebežne vyhodnocujeme tento systém. Myslím si, že e, po Vianociach bola taká e, výzva e, vyhodnotiť šengenský systém, ako zlepšiť tento systém, urobiť ho nezávislejší. No a samozrejme treba sa zamyslieť aj nad tým, ako možno dočasne pozastaviť, pozastaviť princípy šengenského systému. Napríklad, ak by sa mimoriadne zhoršila tá malská situácia, alebo v prípade členského štátu šengenskej zóny, ktorý si neplní svoje záväzky. Taliansko vydalo dočasné povolenia niektorým migrantom z Tuniska. E, avizovali to komisii, identifikovali niektorých týchto Tunisanov, a e, vydali im krátkodobý vízum. Je to v súlade s talianskou legislatívou aj s európskou legislatívou. Zároveň e, v príslušnom talianskom nariadení aj v európskej legislatíve sa hovorí toľko, že a e, e, článok 3.2 e, podľa talianskej legislatívy, pokiaľ by tie víza sa mali vzťahovať na celé šangenské územie, tak muselo by to byť v súlade s európskou legislatívou. To znamená, musia splniť kritéria, medzi iným musia preukázať, že majú finančné E, e, sú finančne sebestační, vybavení, nie sú e, na nejakých čiernych zoznamoch, v nejakých databázach nežiaducich osôb a tak ďalej. V rámci Singenského systému môžeme realizovať systematické kontroly, ale okrem toho môžu byť aj jednorázové kontroly reagujúce na nejaké špecifické informácie. O tom sa hovorilo aj na včerajšom zasadnutí Rady ministrov. Niektoré členské štáty uh, E, toto e, e, spomenulo. Taliansko uistilo tieto štáty o tom, že funguje to hladko. Samozrejme, nemôžeme sa opierať o nejaké, o nejaké domnelé udalosti alebo o, o, o nejaké údajné prešľapy. Musíme vychádzať z faktov. A chceme sa vyhnúť tomu, aby to bolo spolitizované. Vôbec sme nehovorili o členstve Bulharska, Rumunska v šengenskom systéme. Vieme, že táto vec je e, rozbihnutá, e, pracuje sa na tom a určite, že sa črta riešenie. Pán Alvaro, e, pokiaľ komisia by mala zmeniť svoj návrh, tak je to podmienené jednomyselným súhlasom rady. Máte pravdu. Pani Boskut, toto je záležitosť, na ktorej sa nedokážeme dohodnúť v rade, aký je ten extra, extrateritoriálny dopad e, násilia voči e, deťom. Toto je stále otvorená otázka predmetom ďalšieho vyjednávania. E, čo sa týka zjednotenia rodiny, myslím, že pani Guillaume sa na to dopytovala a áno, o tomto sa hovorí vo viacerých štátoch, Francúzsku, Holandsku a tak ďalej. No v tejto chvíli máme legislatívu, platnú legislatívu. E, e, pojem rodina sa využíva v jednej zo smerníc. Problémom však je, že výklad tohto pojmu sa líši od štátu k štátu, čiže treba zjednotiť výklad tohto pojmu. E, komisia samozrejme chce sa pozrieť na ten problém pri uplatňovaní princípu zjednotenia rodiny. Nejde o klasické formáty rodín, ale aj ide o partnerov rovnakého pohľavia, ktorí tiež v určitých e, štátoch predstavujú rodinu. Takže treba venovať pozornosť tejto zelenej knihe. Aké argumenty treba zohľadniť v tejto súvislosti? E, no, treba vychádzať z tej aktuálnej situácie. Nemecko, Francúzsko, Belgicko e, e, majú konkrétne čísla ohľadom e, žiadateľov o azyl v ich štátoch. Musím povedať, že súdnačná atmosféra nie je veľmi naklonená prejavom solidarity. Ďakujem komisárke Malstrom. Chceme sa vám hlboko poďakovať, pani komisárka, pretože E, zareagovali na, dva, vlastne na 20 otázok a poznámok, vypočuli ste si e, slova obáv a e, varovaní. No a tá situácia sa dynamicky vyvíja a skutočne je veľmi tristná. Aj tie vyhliadky do budúcnosti sú e, nedobré a prajeme vám veľa úspechov, napredovania v tejto veci. Ďakujeme.